Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Vážení kolegovia, začali by sme s našou schôdzou. Čo najsrdečnejšie chcem privítať podpredsedu Európskeho parlamentu, kolegu Rainera Vilanda, ktorý je zodpovedný za rozpočet Európskeho parlamentu. A taktiež srdečne vítam pána Klausa Veleho, generálneho tajomníka Európskeho parlamentu. Predtým však, ako sa pustíme do jediného bodu nášho programu a síce e, načrtnutie možného rozpočtu e, Európskeho parlamentu na rok 2017, e, dovolte, aby som vás poprosil o schválenie požiadavky e, Dvora auditorov, e, ktorý má problém s tabulkou zamestnancov. A ak dovolíte, tento bod doplníme do nášho programu. Ak nik nenamieta, tak o tomto bude budeme hovoriť e, dnes. Je to teda doplnenie nášho programu. A môžeme sa teraz pustiť do hlavného e, bodu. A síce teda náznak rozpočtu parlamentu na rok 2017 chceme ospravedlniť e, e, nášho kolegu Sasoliho, druhého podpredsedu Európskeho parlamentu zodpovedného za rozpočet, ktorý by mal práve teraz predsedať e, trialógu o správe v rámci štvrtého železničného balíka. Ak súhlasíte, tak by sme začali úvodom e, spravodajcu Indreka a potom dostane slovo na úvod pán Viland, e, podpredseda a potom prezentácia pána e, generálneho tajomníka, zhruba 20 minút, ak vám to vyhovuje. A potom by bola príležitosť položiť otázky a potom vyvodíme závery. Takže slovo by teraz dostal slovo kolega Indrek Tarant. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval všetkým. Všetkým, ktorí ste prispeli k prípravu tejto správy. Mám na mysli tenevých spravodajcov, Mám na mysle generálneho tajomníka pána Veliho, predsedu nášho výboru a viacerých e, spolupracovníkov. Takže vrelá vďaka. Musím sa priznať, že myslel som, že to bude podstatne jednoduchšia správa, ale milil som sa. Domneval som sa, že pôjde o bežnú konfrontáciu, e, pri ktorej politici, poslanci sa snažia sa ukázať pred e, voličmi, preukázať, že sú úspešní a že vždy dokážu nejakým spôsobom skresať výdavky. A na strane druhej sekretariat a podpredsedovia sa snažia preukázať, že ten správny parlament dokáže fungovať iba ak bude dostatočne finančne zabezpečený. E, chápeme, že e, určité veci sa to budú legitímne riešiť ako doplňujúce návrhy a nie sú zatiaľ zapracované do návrhu správy. Samozrejme, veľmi mi leží na srdci volanie po väčšej transparentnosti, ale nie len z hľadiska verejnosti, ale aj smerom e, e, k samotnému parlamentu a vďaka generálnemu tajomníkovi a E, e, na mesničke pani Ratium. E, dnes ráno sme prebrali mimoriadne citlivé bezpečnostné záležitosti a úlohy. A teraz som podstatne múdrejší, čo sa týka konkrétnych údajov, teda čo sa bude robiť. Dúf, škoda, že nie som ako Elmar Brock, ktorý už vopred predvídá všetky stratégie predsedníctvo eh, od roku 1999. Žiaľ, nemám takéto skúsenosti a naozaj teraz si uvedomujem, že určité formulácie by sa dali eh, zlepšiť. Eh, záležitosť všeobecného prístupu a proporcionality, pokiaľ ide o čiastku určenú na nové bezpečnostné opatrenia, a všeobecný rozpočet sú dôvodom na to, aby som zdôrazno, že potrebujeme mať viac informácií a to nie, sa týka nielen mňa, spravodajcov, ale aj ostatných členov výboru. Na základe takýchto informácií e, e, budeme vedieť to vysvetliť aj e, to našim kolegom v rôznych politických skupinách. Je totiž zaujímavé, ako každý poslanec v záverečných fázach rozpočtového procesu sa stáva mimoriadne sústredený na rôzne e, čiastkové e, e, aspekty dennodenného života a my potom nie sme v stave to všetko vysvetliť. Bez toho ťažko získame podporu politickej skupiny. Súhlasím s pánom generálnym tajomníkom, pokiaľ ide o samotný prístup a napríklad myslím si, že je tu osobitný okruh posilnenia mandátu E, e, mm, poslancov, ale mm, musíme si uvedomiť, čo všetko e, to znamená v našich volebných okruhoch, čo znamená mobilné kancelárie a tak ďalej. Politika vo vzťahu k budovám, k nehnuteľnostiam pre mňa je vždy bola, je a bola nočnou morou, pretože žijem v byte, nie v rodinnom dome ale aj tu potrebujeme viac eh, eh, špecifiky, aby sme eh, lepšie pochopili rozpočtový mm, proces. Konkrétne by som spomenul plánovanú renováciu budovy Anris Park. Pokiaľ by sme vedeli vopred, aké sú zámery, aké odhady, prieskumy sa majú urobiť, potom by sme sa mohli v tejto veci rozhodnúť. Po tretie, Eh, mm, vodiči a eh, mm, dopravnej služby. Ďakujem pekne opätovne tieňovým spravodajcom, ktorí eh, sa veľmi dobre zmobilizovali a aj hneď ráno boli pripravení diskutovať so mnou mm, služby v oblasti dopravy, služby šoferov nie sú nami celkom dobre pochopené tak, ako boli prezentované. Takže e, v správe sa e, o tom vyjadrujeme aj e, napriek tomu, že nás predtým vystrihali mudrejší kolegovia, že netreba sa toho dotýkať, napriek tomu na tom trváme a chceme to dôkladne prediskutovať. A až da posledná vec spolupráca medzi parlamentom a rôznymi výbormi, ekonomickým, sociálnym a výborom regionov tu sme toho názoru, že treba podporiť činnosť back officeu, e, e, aby títo služby poskytoval parlament pre e, všetky takéto útvary. Takže kladol som otázky a tak som sa postupne učil a dostávali sa nám zatiaľ celkom dobré odpovede. Dúfam, že budeme pokračovať v tom, a e, je to azda e, tak e, ľahšie, keď chodíte hlúpe, jednoduché otázky, dostávate odpovede. Tak, pridržiavam sa takéto stratégie. Tu by som sa zastavil, nebudem vás oberať o čas, aby ostatní členové výboru a predstaviteľe predsedníctva a sekretariatu sa tiež mohli vyjadriť. Ďakujem veľmi pekne. Merci, monsieur le rapport. Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca, za to, že ste sa podelili s nami o vaše dobré otázky a teraz dostane slovo predseda Rainer Wieland. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán kolega Tarant, za úvodné slovo. A chcel by som vo svojom eh, teda mene povedať, že je to veľmi príjemné. My, že nie, dávame teraz nejaké procenta e, chcel by som uvítať tú skutočnosť, že v rámci e, e, sa, sa vyjadrili pochvalne a chcel by som osobitne vyzdvihnúť to, že v oblasti IT, e, to je bod 17, e, hovoriť o tom, že treba konať ambicioznejšie, alebo mohli by sme konať ambicioznejšie, sme zanedbovať takéto práce že treba postupne odborať e, fax. E, e, myslím si, že účinky toho budú podstatne menšie ako nebezpečenstva, ktoré vyplývajú z toho, že niektorí poslanci vystrhajú pred týmto. Mali by sme sa sústrediť na konkrétne oblasti. Ja sa tiež k tomu vyjadrím, obmedzím sa na konkrétne oblasti a spomeniem veci, ktoré e, považujem za dôležité, za prioritné a musíme sa im venovať ako prioritám e, v roku 2016. sme e, a musíme venovať viac o bezpečnosti E, uvideli sme na konci roka e, e, nejaké úpravy v jednom a druhom vchode. Budeme v tom pokračovať. Chceme urobiť také opatrenie, aby to nemalo negatívne dôsledky. Musíme veľmi intenzívne pracovať a najslabší členok reťazca ehm, určuje silu celého reťazca. Musíme sa na to pripraviť a na nulovej úrovni ehm, musíme ponechať ehm, sklenené výplne, ktoré sú v vstupe. S tým súvisia ešte zo pár plánov v tejto súvislosti budeme naďalej e, premyslieť o tom, ako stvárame rok 2017, ako bude vyzerať situácia s budovami, e, s e, našimi vlastnými bezpečnostnými pracovníkmi. Otázka o zbrojných zložek v budove zatiaľ ešte vylúčená. Je tu otázka toho, ako E, e, budeme zabezpečovať, e, zaisťovať bezpečnosť vonku, rôzne stupne bezpečnosti za pomoci policajných alebo iných zložiek. Ide nielen o politickú otázku, je to aj záležitosť finančných prostriedkov a parlament bude musieť vynaložiť na to určité zdroje. Rátam s tým, že minimálne 5 rokov budeme musieť rátať s väčšími eh, investíciami a preto si myslím, že tie investície, ktoré v danej oblasti budeme realizovať, Ehm, budeme e, ich nejakým spôsobom zohľadňovať. E, v každom prípade bezpečnosť musí byť dôležitým bodom. S tým úzko súvisí politika v oblasti budov. Musíme teda nesmieme prehľadať určité e, e, slabé miesto z hľadiska bezpečnosti v našej politike e, e, e otázka nehnuteľnosti. E, a je veľmi dôležité, do akej mier budeme eh, renovovať tieto budovy. Eh, rok 2017 mm, neráta s nejakými veľkými položkami a musíme eh, vopred plánovať všetky aktivity. Chcel by som vás nabadať k tomu, aby ste Eh, v parlamente o tom uvažovali. Mm, ja ešte neviem, či budem eh, súčasťou toho, ale vyvstáva tu otázka, kedy sa začnú prvé eh, sanačné práce v budove PSA a potom v ďalších budovách. A mm, títo sanačné práce si vyžadujú uvoľnenie týchto budov a to musíme urobiť do roku 2024 a predtým sú tu ďalšie záležitosti, ktoré treba vyžiť pre e, nových kolegov počas 5 rokov. A tiež treba premyslieť o tom, čo chceme dosiahnuť s týmito budovami. Chceme tam zaistiť iba minimálne štandardný pri renovácii. E, osobne som sa presvedčil, že to nie je také jednoduché e, dostať sa na 11. E, poschodie. Tam sú veľmi obmedzené podmienky pre kancelárie, takže vyžaduje si to aj športový výkon. Niektorí kolegovia sa stiažujú, Takže je e, jasné, že je to zastaralá budova. Aj e, v Strasburgu, aj tu máme budovy, e, ktoré 25, 30, 35 rokov sa nie Ehm, obnovovali napríklad na zabezpečenie internetu, bolo nutné e, preťahnuť kilometre kablov. Musíme e, vedieť, čo chceme. Chceme urobiť normálnu renováciu, tak ako v súkromných domoch, opraviť okna e, s tým, aby na mne nevezali dvere, ale chceme urobiť niečo viac, aby E, e, okná boli energicky účinné a ostatné e, záležitosti, ako do toho zapracujeme bezpečnostné úvahy, pretože tieto budovy boli postavené nie tak, ako by sme ich stavali v súčasnosti, aj s prehľadnutím na požiadavky bezpečnosti a takisto, či by sme nevedeli kapacitu budov lepšie využiť, lebo mnohé kubické metry, metre sa nevyužívajú takisto nie sme e, pripravení na prípadne ďalšie e, úradné jazyky. E, v súčasnosti sme to plne využívame. Sme to plne využili. Takže v roku 2016 musíme už rátať s týmito požiadavkami a Mm, do roku 19. musí byť relevantná. A napokon soferi e, e, e, dopravná služba. Viem, že to sa vysiela cez internet, ale treba povedať, že tu v Belgicku, konkrétne v Bruseli, kde máme sídlu, nemôžeme objednávať takéto služby ako to robíme v Berlíne, ako to robí spolkový snem v Berlíne. My kupujeme určitý e, počet kilometrov e, ročne a mm, táto služba e, musí byť k dispozícii 24 hodín denne a kedykoľvek či už na jeseň alebo v nedelu v apríli môže prísť spolkový predsed, E, prezident e, a táto služba musí byť k e, dispozícii v množstve 40 vozidel. A nehovoriť už o, o objednaní e, taxikov. A v takomto rozsahu to nemôžeme objednávať. či mm, mm, budeme používať službu Uber, alebo e, to budeme internacionalizovať. S pani e, e, Lurening Beringovou som o tom premyslel a naozaj nie môžeme to verejne observovať tak, ako by sme s vami, pán spravodajca, chceli urobiť, keby sme to organizovali v Berlíne. a ešte jedna e, e, menšina v roku 2014 bol tu, teda bod 14 e, e, takisto bod 12 bol by som veľmi rád keby ste to nejakým spôsobom zdôvodnili, pretože nadobudol som e, pocit, alebo takto, ten pocit, že situácia sa zhoršila, e, môže súvisieť s tým, že počas ostatných e, e, mesiacov sme mali určité obmedzenie pri vstupe. Musím sa spravedlniť, pán predseda, zabudol som dve veci. Nie, myslím si, že v otázke transparentného prístupu k E, e, posledným výdomkom niečo ušetríme. Tuto je určitý e, personálny prístup a veľmi dôležité od hospodárskeho prístupu osobi, konkrétnych poslancov. A pán Taran som si poznačil, ja nemám prostriedky na preklad, ale ústavný e, e, súd v Karlsruhe e, spomnul, že takéto poučené výsledky nie sú z právneho hľadiska akceptovateľné. Sú z právneho hľadiska akceptovateľné. A E, spomenuli ste aj tie čísla, ktoré e, dostávame k dispozícii. Som e, rozhodný nepriateľ kvantitívneho prístupu k tomu, ako budeme hodnotiť výkony poslancov Máme poslancov, ktoré majú 900 e, e, hlásení o slovo, stovky pozmeňujúcich návrhov, e, otázky na komisiu. Častokrát nie, nedostávajú uh, uh, odpovede a nemáme správne statistiky o tom, čo robí tá ktorá osoba. A chcel by som, požiadať tento výbor pre rozpočet, eh, aby ste sa vrátili na eh, eh, domovú domenu. Európsky parlament veľmi dobre preukazuje svoju činnosť. A treba si pozrieť na konkrétnych poslancov, napríklad na poslanca Vilanda, keď ich, napríklad udelujem slovo v plene, alebo ďakujem, My v parlamente môžeme to všetko technické spočítať. Tu sú určité e, operátory, ktorí zabezpečujú e, web streaming našich zasadnutí. Isté veci musia sa riešiť racionálne. Ale keď hovoríme, kto koľkokrát e, vystúpil a zobral za to zodpovednosť a že s tým nesúhlasil podpredseda, a niekto je teho, nejaká poslankyňa je tehotná, niekto je ťažko e, chorá. Musím zobrať na sebou politickú zodpovednosť a, a takéto údaje e, z domovskej stránky e, odstraňujeme a preto pri hodnotení každého poslanca e, nesmieme tak e, sledovať jeho vystúpenia. Oni musia sami to počítať svoje e, návrhy, ale prehlbenie, rozšírenie e, takéhoto prístupu považujem za veľkú parlamentnú chybu. Nie je to skutočná transparencia, to je chimera, to je krok späť e, smerom z dobrej správy veci verejných. To nie je lepšia, ale horšia správa veci verejných keď e, e, kladiem otázku, ako sa to normalizovala. V minulom parlamente mám 70 tisíc e, písomných prihlásení sa oslovo počas 5 rokov. To stále rastie. A pokiaľ ide otázky pre komisiu, tých bolo menej a máme väčšie opravnenie povedať komisie, ale aj vaše odpovede musia byť lepšie 5 miestne počty e, otázok sa e, musia zodpovedať. Pokiaľ by sme pracovali 24 e, hodín denne, to by nemuselo samo sebe byť dobré. Musíme sa vzdať kvantitívneho prístupu k hodnoteniu činnosti poslancov. Ďakujem. Merci. Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda nie je jednoduché eh, zdôrazniť eh, nejaké výsledky, výkony a treba si uvedomiť, že výkonnosť a ukazovatele sú dve rôzne veci. Vážený pán generálny tajomník, ak eh, by ste boli takí láskaví a načrtli hlavné línie budúceho rozpočtu parlamentu na rok 2017. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Možno v prvom rade pripomeniem harmonogram. Čiže predbežný návrh 1. Mm, februára sa bude sa prezentovalo na predsedníctve, intenzívne sa o tom hovorilo. Dnes máme príležitosť o tom hovoriť s rozpočtovým výborom. E, predsedníctvo sa opäť bude 7. E, marca zaoberať tým predbežným návrhom. Vychádzame potom z toho, že sa bude diskutovať medzi predsedníctvom a členmi rozpočtového výboru a potom budeme mať konečný výsledok a bude hlasovanie v pléne 14. apríla. Viete, že Tradične už e, viac ako 20 rokov parlament e, má za cieľ 20 e, administratívnych výdavkov zobrať na seba. Tu v tomto návrhu vidíte, že nenavrhujeme 20 iba 19,26 týchto administratívnych výdavkov. To je druhý najnižší podiel za uplynulých 8 rokov. Štruktúrálne je tento predbežný návrh podobný minulému roku Čiže medzi normálnymi výdavkami a potom výnimočnými výdavkami, žiaľ už aj minulý rok v oblasti bezpečnosti, tento rok opäť v oblasti bezpečnosti 2%, čiže 0,2% naviac, pretože rada rozhodla, že e, irčina teraz bude plnohodnotným jazykom, tak pri prekladoch ako aj pri tlmočení, takže sa musíme e, pripraviť na e, túto zmenu. Ale inak tá štruktúra je rovnaká ako štruktúra, na ktorej sme sa dohodli na rok 2016. Jasné ťažisko e, žiaľ je e, oblasť bezpečnosti. Medzičasom, keď sa na to pozrieme globálne, už skoro každý týždeň zažívame nejaké útoky a realisticky e, žiaľ na Blízkom východe sa už dá hovoriť o vojne s a podielajú sa aj e, mnohé členské krajiny EÚ na tejto e, vojne a e, preto je úplne iná bezpečnostná situácia, nové hrozby a musíme vychádzať z toho, že sa to tak rýchlo nezmení za pár týždňov, ale že najbližších pár rokov to určite bude súčasťou našich životov. životov. Naviac tu v Bruseli je e, taktiež e, veľká prítomnosť e, islamistov, čo sme sa žiaľ dozvedeli v kontexte útokov v Paríži. Našťastie Európsky parlament už od roku 2009 pravidelne prijal opatrenia na zvýšenie svojej vlastnej bezpečnosti a zlepšenie organizácie. V roku 2009 sme mali ešte e, malé oddelenie, e, teraz je z toho riaditeľstvo, dokonca medzičasom už generálne riaditeľstvo. Krok po kroku sme sa odklonili od externých poskytovateľov služieb a e, internalizovali sme tieto služby a e, rozhodujúce bolo to, že strategickú kontrolu nad našou bezpečnosťou a jej plánovanie máme opäť v rukách. Nie je to už externalizované, ale e, e, teraz to zabezpečujú tí, ktorých už, s ktorými už dlhodobo spolupracujeme. My sme zareagovali už v januári po útokoch na Charlie Hebdo, pretože dva hlavné vstupy tu v Bruseli sme sa rozhodli preorganizovať a to tak, že pri podobných útokoch by e, sa e, atentátnici eventuálne dostali e, do celej budovy Európskeho parlamentu, ale boli by iba v istom uzavretom menšom priestore. Na Tie práce e, napredovali, e, sú ukončené pri vstupe e, Luxemburg a tie pri vstupe Vier v Štrasburgu by mali byť ukončené v apríli. Potom sme na predsedníctve rozhodli, že budeme mať nový moderný preukaz na vstup, ktorý sa bude dať len veľmi ťažko sfalšovať. Malo by to byť v roku 2017 a predsedníctvo si taktiež myslí po prvých rozhovoroch, že je taktiež našou úlohou systematicky odstraňovať odstraňovať ostávajúce e, medzery v oblasti bezpečnosti. Krok po kroku to e, neznamená iba dva hlavné vstupy by mali e, odpovedať najnovším bezpečnostným štandardom, ale všetky vstupy Európskeho parlamentu, pretože nakoniec ten najmenej zabezpečený vstup bude určovať celkovú bezpečnosť parlamentu, takže na tom treba systematicky pracovať, taktiež nielen pri hlavnej budove, ale aj pri vedľajších budovách, eh, aj v Štrásburgu a samozrejme platí to aj pre nové budovy eh, v Luxemburgu KAT a Martens budova tu v Bruseli. Po druhé, sú obzvlášť eh, nebezpečné sklenené plochy okna, ktoré by sa už v súčasnosti tak e, nemohli budovať, hlavne pred e, reštauráciou poslancov, ale platí to aj pre jedáleň a iné. E, tieto veľké okná predstavujú hrozby v prípade útoku, pretože by, by to rozbité sklo pri strele letelo smerom dovnútra, čiže tie zaslnené plochy treba zabezpečiť. Sú na to rôzne technické možnosti, ale tie sa v súčasnosti skúmajú. Potom chceme hlavné budovy chrániť aj pred eh, vozidlami a eh, podobnými útokmi s pomocou e, aut. E, okrem toho treba overiť e, ešte jednu vec, o ktorej hovorila aj pán Viland, a síce či hlavné cesty Riviers okolo plenárnych miestností a Ruvotie by naďalej mali byť verejné e, pre všetkých šoferov, alebo či by nemali byť uzatvorené, alebo či by z nich nemala by, byť správaná akási pešia zóna. To sú všetko diskusie, o ktorých hovoríme s, budeme musieť hovoriť s belgickými úradmi. E, v marci by malo byť stretnutie, na ktorom bude aj pán Viland, a bude to príležitosť e, práve o týchto otázkach hovoriť. Medzi časom už od januára máme e, externú ochranu e, ozbrojenú, ktorú nám poskytuje Belgicko. Je to vonku budovy, bude sa posilňovať a E, chceme zabezpečiť aj mm, priestory, kde by sa tieto osoby mohli e, zdržiavať aj vo vnútri. Potom ďalšia oblasť, o ktorej sa hovorilo, e, šoferská služba. O tejto téme som intenzívne hovoril s predsedami, hovorili sme intenzívne aj na predsedníctve. Tu ešte nie sú e, definitívne rozhodnutia prijaté. Mali sme o tejto téme explicitne hovoriť na nadchádzajúcom predsedníctve, konkrétne 7. marca. Ale napriek tomu si myslíme, že z bezpečnostných dôvodov, ale aj e, s cieľom rozumne zorganizovať túto službu, samozrejme ide na moju sociálnu ochranu, e, by e, sme mali zvažovať internalizáciu tejto služby. Potom jazyky. Už som hovoril o Irčine, bude e, s nej plnohodnotný jazyk EÚ. Naviac, možno to ešte nie je tak známe, ale e, ide o rozhovory medzi Cyprom a tureckou časťou Cypru a uberajú sa správnym vzťahom. Nedá sa mm, teraz predpokladať, ako to dopadne, ale predsa len je nádej, že príde k dohode a teda k opätovnému zjednoteniu Cypru e, v dohľadnej dobe. To by znamenalo samozrejme, že by sme aj e, jazyk e, severnej časti Cypru, teda turečtinu, museli ponúkať. Ešte raz opakujem, že to závisí od ďalšieho vývoja rozhovora, rozhovorov a zjednotenia čiže by to bol 26. jazyk parlamentu. Ide o to, aby e, služby e, boli e, efektívne aj v návrhu správy. Som videl, že spravodajca na to kladie dôraz. My, sa tu, my sme sa tu naozaj už v minulých rokoch veľmi snažili nielen pri tlmočení, ale aj pri prekladoch, hlavne čo sa týka dopytu ale potrebujeme viac reforiem, aby viacjazyčnosť bola financovateľná tak, ako si ju predstavujeme, tak ako si ju predstavujú všetci zainteresovaní. Potom budovy je viacero projektov v súčasnosti. Budova Konrada Adenauera v Luxemburgu. E, tento projekt napreduje predsedníctvo v lete e, rozhodlo na môj e, podnet, že e, to bude trošku menšia budova. Kvôli tomu sa teraz o 50 miliónov eur znížili náklady a bude to možné aj kvôli tomu, že v Luxemburgu uplatňujeme ten istý kľúč ako tu, čiže 11 štvorcových metrov na spolupracovníka Čiže to isté platí pre Brusel, ako aj pre Luxemburg. Čo znamená, že na tomto základe sme schopní e, tých e, viac ako 2000 e, zamestnancov a tých 600 externých spolupracovníkov v Luxemburgu naozaj im poskytnúť pracovné priestory aj keď sa teda tá plocha tej budovy e, trošku znížila a s tou úsporou e, viac, plus minus 50 miliónov eur. Či e, neskôr pri e, rozšírení bude e, nakoniec predsa len potrebné mať viac e, miesta, viac plochy, to sa môže rozhodnúť počas nadchádzajúceho e, volebného obdobia, ale teraz by bolo nesprávne e, na to vydávať prostriedky, e, ak teda tie väčšie plochy nie sú potrebné. Budova Martens v Bruseli beží podľa plánu. Predpokladáme teda, že k 1. aprílu 2016 e, to bude akýsi obal okolo e, e, budovy parlamentu a potom máme dva roky na dokončenie. 17. novembra by malo byť otvorenie. Aj náklady sú v rámci plánu, tak ako sme sa dohodli na tom aj s týmto výborom isté náklady sa navýšia v oblasti bezpečnosti, pretože za nových okolností sme dospeli k záveru, že by mala byť bezpečnostná kontrola pri vstupe. Pred pár rokmi to bolo ešte inak. Komisia sa podiela vo výške 800 tisíc eur na financovaní a potom otvorenie, e, teda ak e, by ten e, dom európskych dejín bol otvorený 7 týždňov. Potom atrium budova od septembra tu budú nové možnosti pre skupiny návštevníkov a možnosť hovoriť s poslancami. Potom e, e, modernizácia stanice Luxemburg, to bude taktiež dokončené tento rok a dúfame, že zároveň príde aj teda k otvoreniu toho domu európskych dejín. Tieto e, projektu teda už nemajú žiaden dopad na rozpočet parlamentu v roku 2017 potom renovácia budovy HV v roku 2016 získame zhruba 300 nových kancelárií pre poslancov, a taktiež e, miniparlamentárium v Štrásburgu otvorené, by to malo byť v roku 2017, potom aj v Berlíne v maji 2016. Čiže 2016 je rok, kedy e, mnohé E, e, rozhodnutia spred mnohých rokov už teraz prinášajú e, svoje plody, čiže v roku 2017 to opäť bude trošku odľahčenie rozpočtu. Spravodajca správne podľa mňa pripomenul, že ešte potrebujeme strednodobú stratégiu pre budovy. Nie je to možno až tak relevantné v tomto volebnom období, ale vieme, že otázky spojené s budovami potrebujú viac času, e, e, zmluvy, plány treba vypracovať teda ak by sme v nadchádzajúcom volebnom období e, chceli e, o niečom rozhodnúť v oblasti budov, tak potrebujeme strednodobú e, stratégiu pre nehnuteľnosti, tak aby sme mohli prijať takéto strategické rozhodnutia. Návrh e, bol predložený v septembri 2015 na predsedníctve a hlavnou otázkou je e, otázka renovácie budovy Paul Henri Spak. A pán podpredseda Wieland už o tom e, hovoril. Otázka je, e, ako chceme byť pritom ambiciózni. Ešte jeden prvok, na ktorý tak či tak treba myslieť, je otázka, e, aké potreby máme stredno a dlhodobo z jazykového hľadiska Zatiaľ máme iba jednu zasadaciu miestnosť, kde naozaj e, môžeme ponúknuť všetkých 24 e, oficiálnych jazykov. V ostatných budovách je to maximálne 19 jazykov. Takže e, my sme sa zaviazali k viacjazyčnosti, platí to pre všetky oficiálne jazyky, takže e, e, nestojí to ani na peniazoch, ani na disponibilných tlmočníkoch, ide iba o infraštruktúru našich priestorov. E, nezodpoveda to tomu, k čomu sme sa zaviazali, teda aby každý poslanec, poslankyňa e, mal k dispozícii tlmočenie vo svojom jazyku e, reálne. Ak si k tomu pridáme to, že strednodobo, už som hovoril o Cypre, a potom sú ďalší kandidáti Srbsko, e, Bosna, Albánsko, Macedónsko, Čierna hora, ktorí chcú vstúpiť do EÚ, tak už dnes máme kandidátske krajiny, ktoré e, nás posunú e, k 30 oficiálnym jazykom. Ak teda chceme pokračovať v súčasnom jazykovom režime, teda že každý poslanec, poslankyňa naozaj môže pracovať vo svojom materinskom jazyku a nie iba na papieri, tak potom musíme odpovedať aj na tú otázku, ako zabezpečíme tú infraštruktúru E, miestnosti, aby to teda nebolo niečo iba na papieri, ale aj realizovateľné v praxi. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán generálny tajomník. E, teraz si vypočujeme tieňových spravodajcov. Najskôr pán Rubig. Ďakujem veľmi pekne za veľmi precízne predstavenie údajov. Domnievam sa, že Európsky parlament stojí pred novými výzvami, naozaj e, predovšetkým v oblasti bezpečnosti. A rozhodujúce je, aby sme počas nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov e, zistili bezpečnosť kolegov a považujem za dôležité vypracovať vlastnú e, stratégiu, či už ide o e, automatickú kontrolu prístupu, e, detekciu tvári, aby sme vedeli zistiť vstup do budovy napríklad v austrálskom parlamente. Hm. Pracovníci bezpečnosti automaticky dostávajú e, na obrazovku e, e, fotografiu vstupujúce osoby. To by malo byť bez problémov prístupné pre našich spolupracovníkov, bez väčších komplikácií. Vzhľadom na to, že máme tri miesta pôsobnosti, nemôžeme to eh, hneď zistiť v Bruseli, Štrasburgu alebo Luxemburgu. A preto treba premyslieť o tom, aké racionalizačné kroky treba pri koordinácii činnosti voči týmto trom sídlam eh, takisto je to otázka nových jazykových technológií a eh, možného zvýšenia účinnosti E, musíme premyšľať o tom, ako e, automatizovať určité e, služby alebo vylepšiť ich. My sme sa rozhodli, že vo všetkých verejných budovách musíme dosiahnuť 3% zlepšenie energetickej účinnosti. Musíme to zohľadniť aj v našich plánoch, pretože my sme sa sami o tom rozhodli. Musíme to e, realizovať aj u seba doma. A to napokon spôsobí určité úspory e, vďaka e, týmto opatreniam a dúfame, že z dlhodobého hľadiska to priniesie svoje mm, mm, výsledky. Kolegovi spravodajcovi Taranovi by som e, e, chcel e, vyjadriť svoju požiadavku ohľadom zjednotenia bývalých Eh, poslancov, ktorí sa etablovali eh, v Štrasburgu, aby sa mohli eh, sa stretovať nad rámec nejakých politických skupín v Štrasburgu máme, nemáme k dispozícii hm, voľné priestory hm, hm, iba na príjem návštevníkov či už z Alzáska alebo z nemeckých regiónov Takisto e, musíme e, veľmi intenzívne e, budovať kontakty s mestom Strasburg, pretože v Bruseli takéto možnosti nemáme. Pripravíme príslušný pozmeňujúci návrh a budeme sa snažiť podporu zo strany všetkých politických skupín. Myslím si, že netreba tu podceniať aj sociálne hľadisko. Čo sa týka súčasnej krízy, druhého bodu, e, e, týka sa to komunikačnej stratégie Európskeho parlamentu. Máme tu viaceré informácie, e, vrátane od mimovládnych organizácií v Bruseli, v Štrasburgu, je tu veľký záujem občanov a musíme posilniť naše informačné aktivity. E, mám na mysli predovšetkým vzdelovanie mladých e, e, novinárov, umožniť im oboznámenie sa s činnosťou Európskeho parlamentu aj v súvislosti s politickou činnosťou treba to stransparentniť Ehm, mám na mysli určité európske médiá a vzdelávacie strediska, najmä eh, v období krízy, je veľmi dôležité, aby eh, poslanci získali lepšie eh, komunikačné schopnosti, najmä voči sociálnym médiám. Považujem to za veľmi dôležité. Dokonca aj to by bolo asi to najdôležitejšie z našej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Rubik, pán Denano za e, socialistov a demokratov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem sa poďakovať pánovi podpredsedovi aj generálnemu tajomníkovi. Tieto informácie sú zaujímavé. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi, ktorý e, e, hovoril názorne o otázkach bezpečnosti, nových budovách, nových jazykoch, šoferskej služby a tak ďalej a tak ďalej. Chcem povedať, že tento rozpočet, aj keď e, nepredstavuje ani 20 rozpočtu EÚ, predsa len e, musí byť, e, teda je sledovaný občanmi, ako aj novinármi, ako všetci vieme. Takže musíme byť veľmi obozretný a presný e, v našich plánoch. Mňa, e, teda nás, ako socialistov a demokratov, trošku zaraža to celkové navýšenie o 3,9% a pritom inflácia e, Ehm, sa odhaduje na 1,7 Neviem, či to je naozaj oficiálne číslo, pretože sú krajiny, kde tá inflácia je ehm, skôr na úrovni 0 a sú na to stiažnosti, že ehm, sa to ani len nepribližuje tým 2 inflácie, ktoré by mali oživiť ekonomiku. Takže si tu kladieme otázky. To je prvá otázka. Aká je skutočná miera inflácie v Európe? Tu by som chcel počuť konkrétne vysvetlenia. A potom e, konštatujeme dva riadky, ktoré sa veľmi e, navýšili 109 e, budovy a 31% pri bezpečnosti. Preto sa pýtam na samotnú štruktúru rozpočtu EÚ. E, tam nie je oddiel pre investície, takže sa všetko e, e, mieša. Fungovanie investície, ja na to nie som až tak zvyknutý. Na úrovni samozpráv sme veľmi jasne rozlišovali medzi fungovaním, prevádzkou a investíciami. E, z fungovania sa dali niekedy e, financovať investície. Tu by sme sa mali e, zamyslieť. Podľa mňa bolo by to užitočné pre lepšiu čitateľnosť našich účtov. Potom otázka bezpečnosti budov. Samozrejme, nie sme proti ani v oblasti počítačovej bezpečnosti, ale treba vedieť presne, ako sa e, veci robia, a, a, a, akí experti vypracovajú tie štúdie, aké e, riešenia sa navrhujú. Takže by sme skutočne chceli nejaký plán pre e, organizovanie bezpečnosti v parlamente, aby sme videli veci trošku viac v perspektíve Hovorili ste o tých veľkých presklených e, plochách, e, hlavne pri tej reštaurácii. Pre poslancov je to e, skutočne nebezpečné a sú teda možnosti, ako znížiť toto riziko a možno, že by sme boli radi, keby ste nám povedali viac o tých technikách, na ktorými seriózne uvažujete. Minulý rok E, išlo 15 e, miliónov na dodatočné kancelárske plochy. Pýtame sa, či to tak bude ešte pokračovať v budúcich e, rokoch. Takže hlavne tá otázka oddelenia fungovania a investícií. Potom internalizácia šoferskej služby. Nie sme principiálne proti, ale potrebujeme viac podrobností. Čo sa za tým skrýva? A čo to môže priniesť Európskemu parlamentu? Poslancom, poslankyniam a samotným šoférom, pretože si treba uvedomiť alebo porozmýšľať nad e, štatútom týchto šoférov, či budú iba šoféry, alebo či budú vykonávať aj iné e, úlohy, či e, im budú ponúknuté nejaké školenia. Mnohé otázky e, si kladieme radi by sme o tom vedeli viac. Potom mm, e, pomoc pri práci z domu alebo na diálku európskych poslancov, poslankyň. E, my sme za e, menšie používanie papiera a vďaka informatike to aj možné je ale e, cena nákupu takýchto nových e, nástrojov to nás trošku e, zaráža, pretože poslanci už majú prostriedky, ktoré by na toto mohli poslúžiť, ale potom aj samotná otázka prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu z volebných okrskov. To nás taktiež zaujíma, chceli by sme sa na to pozrieť zbližšia. Potom oddelenie pre, pre výskum a tu by som chcel dať dôrazne na množstvo, ale na kvalitu. E, treba, e, aby možnosti e, takéto takéto možnosti poslanci mali robiť akýsi akademický výskum, ale diverzifikácia tých služieb v parlamente to vlastne celé veci len komplikuje a nerobí čitateľnejšími. Tu by sme chceli objasnenie úloh jednotlivých služieb. Potom komunikácia a spájanie e, zastúpení Komisie Európskeho parlamentu. E, prečo nie? Môžeme nad tým pouvažovať, ale neviem, či sa to bude až tak ľahko e, realizovať v praxi, ale nie sme proti potom mini e, parlamentária. Ja som si myslel, že bude iba jedno v Bruseli a jedno v e, Štrásburgu, ale 9. E, maja sa bude, tuším, inaugurovať to v Berlíne. Tam to smeruje. Neviem, či by tu nebolo na čase zastaviť výdavky alebo poprosiť členské krajiny, aby prebrali s tým spojené náklady. A teraz chcem hovoriť o rôznych návrhoch hlavne e, tie e, krabice, ktorými sa prevážajú naše dokumenty z e, Bruselu do Štrásburgu a náspäť. Predstavuje to viacero kamionov. Neviem, či by sa to predsa len nedalo zredukovať. Možno, že by sme mohli tie krabice nejak efektívnejšie využívať. Tu vidím tiež, a možno, že aj prevážanie aut, a ešte, keď sme pri vozidlách, my sme samozrejme za to, aby sme sa e, zamysleli nad možnosťou elektrických vozidiel, hlavne na tie krátke presuny, napríklad medzi stanicou a parlamentom. Môžeme nad tým porozmýšľať, mne sa to páči. A trošku nás zarážajú aj cesty poslancov. Ako znížiť e, náklady nie sme proti, ale samozrejme ide o to, e, o aké cesty ide. Sú e, krátke cesty, kde by to nebolo až také problematické, ale keď máme cestovať na veľmi dlhé vzdialenosti, tak je to trošku problematickejšie. Takže áno, môžeme nad tým porozmýšľať, ale predsa len treba myslieť trošku aj na komfort. Takže toľko, vážený pán generálny tajomník, pán podpredseda, pán predseda. E, to sú moje pripomienky, určite sa vyjadria ešte aj kolegovia. Ešte na záver chcem podporiť e, myšlienku viacjazyčnosti, aj keď to stojí veľa. E, myslím si, že je to vlastne súčasť DNA Európy, ak sa má v budúcnosti pridať turečtina, prečo nie? Bola by to predsa len dobrá správa pre Cyprus. Určite netreba e, útočiť na viacjazyčnosť. Ďakujem pekne za EKR, pán Ashford. Ale ten možno tu nemôže byť kvôli udalostiam v Spojenom kráľovstve a preto pán Torvalds. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Teda a potom môžem pokračovať. Normálne. A proces v mojom prípade ešte nie je uzavretý. Takže švedština nie je irčina, pravda? To je len krátka poznámka na margo toho, čo sa hovorilo doteraz o prekladoch a tlmočení. Mám určité pripomienky k číslam, ktoré odozneli v bode E a H. Myslím, že tam má byť 4,3% a potom 43,62 miliónov. Ale počkám si na objasnenie. A potom myslím, že by bolo pekné oddeliť otázku bezpečnosti, respektíve nárast bezpečnosti oddeliť od írskeho jazyka. Myslím, že je troška nechutné, keď by sa malo požadovať, aby generálny sekretár konzultoval írskú stranu s možnou racionalizá- o otázke racionalizácie. Myslím, že to je ešte niečo, čo ten Swift napísal v roku 1729 po tom, čo e, vypukol hlad, tzv. zemiakový hlad, tak potom e, by sa dal vraj írsky problém vyriešiť tým, keby Angličania jedli írske deti. Takže to je asi toľko k írskému problému. Máme šťastie, že tu nie je írska kolegyňa. I think we have some second thoughts. Myslím, že stojí za to zamyslieť sa nad e, prácou vo volebných obvodoch, ale nemáme vlastne celkom jasné pravidlá. A ja napríklad prichádzam z krajiny, kde musím cestovať 1310 km z Helsing do Ucioky a, a pritom ale v Luxemburgu povedzme, keď má niekto ísť vo svojom obvode cestovať, tak cestuje nejakých 80 alebo koľko kilometrov ako poslanec Európskeho parlamentu. Takže pokiaľ ide o túto súvislosť, chcem povedať, že aj podávanie správ o našich e, cestovných aktivitách sme ešte v tom smere dosť ďaleko od digitalizácie. Hovorí sa o nej síce, ale e, tie cesty sú skôr bližšie ku e, e, princípu k dobám Gutenberga, teda knih tlače, nie digitalizácie. Takže pokiaľ ide o otázky budov, tak podporujem to, čo sa spomínalo napríklad mini parlament, mini parlamentárium, čo sa spomínalo že by sme mohli takéto niečo postaviť vo všetkých 28 členských štátoch, tak e, myslím, že potom by sme si hneď mohli podať žiadosť do blázinca. Takže už som hovoril aj o službe vodičov a v tejto súvislosti musím povedať, že ma neteší požiadavka na elektri- elektromobily, No, vozidla Tesla sú ešte stále pomerne drahé. Takže to nie je riešenie tohto problému. Myslím, že to je len taká snaha za každú cenu vyzerať, že sme zelení ekologicky. Už aj na zasadnutí e, e, tieňových sme e, mali tendenciu vyjadrovať sa k rôznym veciam. Ja myslím, že by sme sa mali zmieniť aj o Štrásburgu. Lebo naozaj to je hrozný spôsob, ako sa vynakladajú peniaze. Ale vo všeobecnosti myslím, že pán Indrek Talant urobil výbornú prácu a keď sa doriešia niektoré detaily, tak to bude výborná správa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pána Omarži ktorý možno eh, sa poteší na miesto írskej kolegyne v prípade Irčiny. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán podpredseda, vážený pán generálny tajomník. S týmto eh, rozpočtom parlamentu eh, vlastne ide o veľmi háklivé otázky, ktoré tu boli pripomenuté. Bezpečnosť pracovníkov a budov otázky súvisiace so e, štatútom e, zamestnancov a taktiež všetko, čo súvisí s pracovnými podmienkami poslancov a poslankyň. Musím povedať, že ja si ešte stále pamätám na to, že dnešné zasadnutie sa vysiela na internete a pritom e, sme ešte len v úplnom, na úplnom začiatku tých e, rozhovorov. Mali sme prvé e, stretnutie fiktívnych, pardon, tieňových spravodajcov spolu so spravodajcom. Bolo to veľmi bohaté stretnutie na, na otázky, na podnety. Musím povedať, že si nie som istý, že je e, tak správne dnes e, po obede verejne e, hovoriť o mm, existujúcich nedostatkoch v oblasti bezpečnosti a nie som e, rovnako presvedčený, že je e, naozaj prejavom rešpektovania zamestnancov, e, keď sa hovorí o vytváraní a hlavne rušení pracovných miest a zmenách štatútu a nemyslím si, že je to to správne miesto dnes poobedne hovoriť o e, podmienkách, e, praco, o pracovných podmienkach poslancov, o, o e, prostriedkoch ich e, buď navýšenia alebo zníženia. Preto ja s mojimi pripomienkami e, vystúpim až e, na ďalšom stretnutí, kde sa stretneme s e, predsedníctvom e, parlamentu a ja tu nechcem teda prispieť k tej, podľa mňa, skôr politickej fraške. Ďakujem, pán Vali. Grazie prezidente. ringrazio anch'io il relatore Indrek per... Eh, Ďakujem pekne za slovo a chcem poďakovať e, pánovi Tarandovi za výborný text. Pomenoval veľmi užitočné myšlienky a témy, o ktorých môžeme hovoriť. Samozrejme, je tu veľký mediálny tlak na európske inštitúcie v súčasnosti, aj na parlament, hovorí sa veľa o Brexite, každý o tom hovorí. A je zrejme, že keď hovoríme o e, zvýšenom objeme prostriedkov, ktorý sa vynakladá v parlamente, tak o tom prichádza argumentácia, ako to prezentovať občanom. Keď eh, no povedzme niekde je menej zložitá situácia a dá sa odôvodniť, že sú tu potrebné tieto zvýšené prostriedky, ale mali by sme sa snažiť aj šetriť. Napríklad 1,7% eh, ako inflácia toto percento neviem. Hm. Ťažko tomu veriť. Neviem, čo na to povie komisia. Ale určite v niektorých krajinách sme svedkami skôr deflácie než inflácie. Čiže tie údaje asi nie sú celkom správne. A nemusíme sa skrývať za myšlienku, že to len za 20 tak ako sa povie v 5. kapitole, pokiaľ ide o výdavky. Že sa hovorí o náraste na bezpečnosť 0,8% na galštinu a potom tu bude stáť 39%, čo je nejakých 70 či 80 miliónov eur. Myslím, že takéto nárasty sú momentálne eh, neakceptovateľné. Mali by sme sa skôr pozrieť na, na racionalizáciu výdavkov, nie na to, že by sme ich mali zvyšovať. E, vlastne e, a potom ešte aj po niekoľko dní neskôr sme prišli na, na, s nápadom racionalizácie ohľadne 11 miliónov eur. Myslím, že aj tento rok by sme mohli niečo podobného skúsiť. Teraz, keď hovoríme o nákladoch na zamestnancov, celkovo všeobecné náklady. Musím povedať, že by sa mali tiež ešte zohľadniť náklady kilometrov alebo míl, ktoré sa precestujú. A keď ide o vzdialenosti menej než 200 kilometrov, tak by skutočne e, mali byť ľudia e, e, mali by mať preplatené náklady v skutočných kilometroch, za skutočné kilometre. Takže Otázka je, do akej miery bude ochota znižovať priame náklady a sem tam nieč, urobiť aj nejaké škrty, ak bude potrebné. A pokiaľ ide o cestovanie autom, tak tieto služby by sa mali zredukovať na nejakú kivadlovú dopravu na letisko. A takéto osobné služby Ehm, myslím si, že každý predsa má dostatok diet na to, aby si mohol dovoliť taxík, ako ho potrebuje. Tak si myslím, že my sme sa mali obmedziť z hľadiska tejto dopravy len na dopravu europoslancov na letisko z letiska. Nakoniec na letisko sa môžete dostať aj vlakom. E, e, nejakých 15 minút zhruba. Takže neviem, na čo by sme mali mať toľko aut k dispozícii. Pokiaľ ide o cestovanie e, z domu a domov a cesty na misie, samozrejme o tom si treba ešte povedať viac. A často delegácie nám dodávajú ako náklady lístky v prvej triede a samozrejme, ľudia by sa mali snažiť eh, cestovať eh, v tej triede ekonomy, tej lacnejšej, keď sa ide lietadlom. A pôvodná ponuka cestovnej kancelárie je vždy najprv ten eh, vždy v tej ekonomii triede. A keď si vezmeme, že je na 721 poslancov, tak to je ozaj veľké číslo je mi ľúto, že vlastne aj tá myšlienka, s ktorou prišiel podpredseda, že sa neujala, no ale treba sa tie kantíny v Bruseli a Štrásburgu, ako to funguje, no niekedy e, treba mám auto plné papierov, keď cestujem ale je mi ľúto, že sa neho, <laughs> nehovorilo o tom, že by parlament mal jedno sídlo. Teraz sa viac sústredujeme na Brexit. V podstate e, cestovanie do Štrasburgu každý mesiac to je úplne absurdné, tie výdavky sú zbytočné. Hovoríme o 60 miliónoch eur ročne a No. potom sú tu ešte asociácia, nadácie e, poslancov a bývalých poslancov, ale môžeme o týchto veciach diskutovať ešte ďalej. Na otázku na generálneho tajomníka. Parlamentárium v Berlíne. Kto rozhodol o tom, že tam má byť nejaké? A čo to bude stáť? Nevidím tam žiadnu pridanú hodnotu že by sme mali mať parlamentárium v Berlíne. Povedzme, Berl- e, v Štrasburgu, Bruseli, dobre. Pán Zoltek ako posledný e, tieňový spravodajca, ktorý tu nie je prítomný. A ešte chcem povedať, že na spravodajca, ktorý má e, zmysel pre rečnícky čas, si myslel, že za hodinu a pol by sme to tu dnes mohli zvládnuť. A pritom e, pán Tarant musí e, presne o 16.30 nás opustiť, pretože má e, lietadlo. Takže ak chcete, aby vás kolega Tarant počul, tak navrhujem, aby ste boli čo najstručnejší. A ospravedlniť pána Taranda, ktorý bude musieť odísť o pol piatej. Chcete niečo povedať? No, že ja... Nie. Mám 11 minút ešte. Dobre, takže slovo má Claire Mody. Ďakujem veľmi pekne a budem rešpektovať 11 minút. V prvom rade sa chcem nadviazať na to, čo povedali predrečníci. Toto je naozaj veľmi kvalitná správa, a poukazuje na dôležité veci a vyjadruje sa veľmi zreteľne. Sú tu dva, dve dôležité veci. Jednak inflácia, tak ako povedal Jean-Paul, aká je presná cifra, aká je výška tá inflácia. Po druhé, že by sme sa mali pridržať hruba toho, tej miery inflácie. Potom, aké sú výdavky obvyklé a neobvyklé. No tiež máme určité skúsenosti s neobvyklými výdavkami. Možno, možno by sme to mali znormalizovať nejak, pretože každý rok sa nám tu vynárajú ne, nebežné výdavky. Potom efektívne stanovanie rozpočtu. To je, povedzme, <laughs> často sa hovorí aj o e, aspektoch výkonu z hľadiska rozpočtu. A sú to proste dôležité princípy a potrebujeme samozrejme informácie z hľadiska transparentnosti, aby sme zásady mohli dodržiavať. Predovšetkým v súvislosti s bezpečnosťou a s budovami, a o tom sa tu hovorilo. Sú to ešte dve menšie alebo menej závažné veci. Teda, keď vás správne chápem, z bodu 20 hovoríte o tom, že máte určité obavy z určitej masovej produkcie E, krokov a nesústredujeme sa až tak veľmi na výsledky tých krokov a aktivít. To vyzerá, čiže ide o kvalitatívne a nie až tak kvantitatívne otázky. Potom, bod 21, tu by som asi ešte doplnila niečo a tu sa hovorí o možnosti nezávislého auditu, aby nás to ale nestalo príliš mnoho. A tiež by to bolo s príspevkom na všeobecné výdavky. Ďakujem. Ďakujem pani Gardia Zabal. Sí, muchas gracias. Áno, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Tiež e, pokiaľ ide o, o spravu pána Taranda, ťažko ešte k tomu niečo doplniť, pretože e, sdielame e, väčšinu myšlienok, ktoré predostrel. A chcem sa teda sústrediť skôr na otázky na pána generálneho sekretára. Najprv všeobecná pripomienka, ako sa prezentujú tieto rozpočty v parlamente. Z roka na rok vidíme konsolidovaný rozpočet a potom zrazu sa objavia mimoriadne potreby a potom sa zapracovávajú do rozpočtu. Čiže dôležité je, aby sa odôvodnili zvýšené výdavky. Takže toto sa už povedzme uskutočnilo s predchádzajúcim rokom a nevidíme tu, že by sa tu niečo menilo v tomto, nič nového pod slnkom teda. Takže keď sa porovnávajú roky, tak e, vlastne e, nakoniec e, nevidíme až také veľké znižovanie jednotlivých položiek. Ale bolo by dobre mať, povedzme, diferencovaný rozpočet alebo podľa kategórií nejak to zoradiť, aby bolo jasné, ako prebieha tá konsolidácia z hľadiska časového. Pokiaľ ide o otázku bezpečnosti a plánovanie, už sa povedalo, že, ten, e, že teraz, keď sme naživo na internete, asi nie je najšťastnejšie hovoriť o všetkých detailoch bezpečnosti, ale prakticky nemáme k dispozícii všetky informácie o rozhodnutiach, E, výboru pre rozpočet. A preto potrebujeme mať informácie, aby sme mohli rozhodovať o tom, čo sa bude investovať, kam sa bude investovať, koľko. A nakoniec e, e, je to otázka, že koľko máme k dispozícii informácií. Proste bolo by dobré mať zoznam určitých tém, ktorým sa budeme venovať aj v budúcom roku z hľadiska bezpečnosti nechcem e, nič e, povedzme, ohroziť hľadiska bezpečnosti v súvislosti s nákladmi na bezpečnosť, ale ide o to, aby sme e, nakoniec nezašli príliš ďaleko, aby nám to neprerastlo cez hlavu, tento aspekt bezpečnosti. Čiže najprv potrebujeme viac informácií a potom sa môžeme fundovanejšie vyjadriť k bezpečnosti. Ďalej, plánovanie budov z dlhodobého hľadiska. Samozrejme, už sme mali na stole viacero projektov, napríklad budova PHS, potrebuje si určité úpravy, teda otázka je, menšie úpravy alebo väčšie úpravy. Čiže musíme si zhodnotiť aj náklady, ale aj efektívnosť, ktorú tie projekty prinesú z hľadiska budúcnosti. Viacej eh, by som ešte uvítal informácie ohľadne tých 14 miliónoch navyše. Momentálne to nevidím ako potrebné na základe informácií, ktoré máme k dispozícii. Nemyslím, že to je treba navyšovať z hľadiska toho, čo tu je uvedené ako empowering members. Myslím, že takto tam je napísané. Tam bolo tých 14 miliónov spomenutých a v tom bude 14. A Okrem toho je tu ten aspekt inflácie. 1,7 sa predpokladalo, aj keď tu niekto vyslovil určité pochybnosti, či to naozaj bude toto číslo. A chcem zdôrazniť jednu vec. Už bolo povedané z hľadiska e, výskumných služieb a tak ďalej. Príde chvíľa, keď potrebujeme nazhromaždiť informácie, a aj my sme tu videli minule, že sme mali zrazu tri dokumenty, ktoré pripravovali tri rôzne subjekty alebo oddelenia a asi by bolo dobre potom mať možnosť nejak, že by sa to strednodobo vyhodnotilo aj z hľadiska EPRS a ostatných takýchto služieb a oddelení, ktoré existujú v rámci Európskeho parlamentu. Proste vypracovajú štúdie a tak ďalej. Takže aká je situácia s tlmočníkmi? Totiž v Lani sme už hovorili na tomto mieste o ich práci a že plán bol taký troška kontroverzný. Boli problémy z hľadiska tlmočníckých služieb z rôznych dôvodov. Niektoré kabiny sa redukovali, niekde sa potom ale hovorí o multilingvizme, o viacjazyčnosti. A potom prichádzali návrhy v tomto zmysle a generálny sekretár na to samozrejme reagoval. Je tu ešte mnoho ďalších vecí, ktoré by som chcela povedať, ale žiaľ, času asi už veľa nezostane. Ale samozrejme, potrebujeme oveľa viac informácií, to som chcela povedať. Ďakujem. Madame. Ďakujem pekne, pani Jetemaki. Thanks. And thanks for the Ďakujem pekne, ďakujem za poskytnuté informácie i keď stále si myslím, že bolo by e, dobre získavať viac informácií o bezpečnosti, e, e, renovácii budov a politiky v oblasti nehnuteľnosti. Nemyslím si, že môžeme hovoriť iba o paušálnej čiastky pre oblasť bezpečnosti alebo renovácie budov. Musíme to mať rozdelené podľa jednotlivých budov, musíme mať koncepčnejšiu predstavu o bezpečnosti, politiky voči e, budovom a e, obnove budov. A nemôžem e, si odpustiť ešte niekoľko slov ohľadom Štrasburgu a jedného sídla parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne predtým, ako nás opustí pán spravodajca pretože sa musí vrátiť e, do svojej krajiny a oslaviť 88. výročie nezávislosti Estónskej republiky. E, prosím, pán spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Nie je to, pretože nerespektujem rozpočtový e, postup, ale Deň nezávislosti Estónska je to obrovská vec aj z európskeho hľadiska. Zobral som na vedomie viaceré námety, e, ktoré to odzneli z úst e, um, účastníkov diskusie. A chcel by som e, presvedčiť e, členov výboru a poslancov o tom, že podľa mojich skúseností sekretariat veľmi dobre spolupracuje z hľadiska poskytovania informácií, ale zároveň očakáva od nás nejaké konkrétne adresné otázky Takže dúfam, že e, si s tým poradíme. Avšak na strane druhej máme e, tu viaceré e, politické skupiny, a ktoré budú nepochybne predkladať svoje pozmeňujúce návrhy. Už v samotnom návrhu správy som nemohli, nemohol zohľadniť všetky argumenty. Som sa snažil hľadať kompromis i s strednou cestou. A e, zrejme ste si všimli, že treba riešiť aj otázku vzorca e, pri zohľadňovaní miery inflácie. Chápem, že máte aj e, časový harmonogram, takže niekedy v apríli by sme to mali schváľovať v plene, takže zohľadneme to a budeme sa usilovne snažiť a ospravedlňujem sa za to, že musím opustiť túto dôležitú schôdzu. Budeme s vami v našich srdciach zajtra, pán Tarant. Tlmočníci e, sú s nami do 3 čtvrte na 5, takže prosím o naozaj e, stručnosť. Pán Maňka. Ďakujem, pán predseda. Ja sa sústredím iba na dve kľúčové veci. Nebudem hovoriť dlho, lebo je toho skutočne, skutočne veľa. Ale zoberme si príklad. Keď sme tvorili rozpočet na rok 2015, tak sme brali, že budeme bežné výdavky indexovať čiastkou 1,7 a niečo. A keď si pozrieme, aká bola skutočná inflácia v roku 2015, tak Luxembursko 0,1%, Francúzsko 0,1%, Belgicko 0,6%. A teraz zoberte si, že my sme naindexovali všetky ceny aj energií týmito koeficientami a my sa odrážame od tých deformovaných cien a ďalej ich indexujeme. To znamená, my by sme mali zohľadniť to, že aká bola skutočná inflácia a potom sa odvinúť od tej ceny, lebo takýto spôsob rozpočtovania nám urobí, že za 50 rokov budeme mať tak zdeformované všetky, všetky čísla, že, že to vlastne nebudeme vedieť, čo sme tam, e, čo sme tam vložili. Preto by bolo dobré, keby sme raz za 5 rokov urobili rozpočet, ktorý sa bude odvíjať od reálnych cien, od reálnych nákladov a potom ho 4 roky indexujeme. A znovu to urobme, aby sme sa odstránili tieto, tieto veľké deformácie. Druhá poznámka. E, my sme vám, pán generálny tajomník, odsúhlasili e, náklady na na bezpečnostné opatrenia aj na rok 2015 a chápeme, že je treba ich aj na rok 2016 aj 2017, ale je potrebné, aby sme si urobili naraz celý projekt, aby sme si ho celý vyčíslili, aby sme vedeli, čo nás čaká o rok, čo nás čaká o dva roky, lebo potom, keď my si myslíme, že rok 2016 je 15 miliónov, potom zistíme, že rok 2017 je ďalších skoro 40 miliónov a nevieme, ako to bude ďalej, tak to nie je dobré rozpočtovanie. Preto pripravme si komplexné analýzu, komplexný projekt, čo vlastne chceme v oblasti bezpečnosti urobiť, dáme to dokopy, odsúhlasme ho a postupujeme takto ďalej. A posledná krátka poznámka. E, my sme robili písomné otázky na komisiu a na tieto otázky odpovedalo 104 ľudí, z toho 76 v komisii, 28 v Európskom parlamente. Nám sa podarilo s tým, že sme znižili počet otázok, ušetriť tretinu nákladov pre rok 2016 a 2017, tak by sme mali to tiež zohľadniť v tomto rozpočte a možno, že tu máme nejakých voľných ľudí, ktorých môžeme presúvať a nemusíme brať zvonku nejakých nových. Čiže takéto veci je potrebné zohľadňovať. Ďakujem pekne. Merci. Monsieur Viotti. Pán Viotti teraz. Monsieur Viotti, s'il vous plaît. Grazie Presidente, eh, anch'io voglio ringraziare il... Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať pána Taranta za odvedenú prácu. A mám tu niekoľko tém, ktorým sa chcem vyjadriť. Aj keď, e, samozrejme, mnohé z toho, čo som chcel povedať, už odoznelo, tak to nebudem opakovať. Dovolte mi začať trošku odľahčenie. Keď sme mali takéto stretnutia, a schôdze ako toto, ako táto teda, tak e, v podstate e, by to, som to skôr prirovnal ako schôdze nejakej veľkej stavnej spoločnosti. A keby sa to nekonalo tuto v parlamente, hovorí sa tu o tých číslach a tak ďalej. Že, mm, e, proste hovorí sa o tom, treba, že koľko by malo byť e, treba z kúpeľní v tých a tých e, objektoch budov a tak ďalej. Proste Myslím, že je to trocha posunuté. Ale myslím si, že keď hovoríme o budovách a o manažmente e, e, budov v tomto hospodárstve, teda, že už budovy majú 20-30 rokov, ale dovolte mi pripomenúť, že vlastne Francúzske národné zhromaždenie bolo postavené v roku 1722. Talianský parlament eh, v 1650, Westminster v roku 1092. Takže sú tam hrozne staré budovy a to je absurdné proste hovoriť len o tomto fyzickom veku. Hej. Nemali by sme začať eh, hovoriť len o tom, že tu máme e, myši alebo potkany v budovách. Myslím, že e, potom sa ľudia začnú báť viacej týchto myši a potkanov než euroskeptikov, keď to budeme veľmi zdôrazňovať. No, predpokladám, že dostanem na všetko odpovede hneď teraz, ale ide skôr také všeobecné otázky a mm, tam by som uvítal aj podrobnejšie reakcie. Áno, no, budem sa hneď poponá, poponáhľam sa, hovorí rečník. Čiže otázka je, aká je skutočná miera citlivosti parlamentu, kde sú tie slabé miesta. Samozrejme chceme, aby boli naše budovy čo najbezpečnejšie, ale musíme vedieť, o čom vlastne hovoríme. Keby tu bola bezprostredná hrozba, tak musíme okamžite reagovať. A to sa nedá len cestou práce na rozpočte Európskeho parlamentu. Možno sa tu hovorí o internacionalizácii služieb vodičov, ale keď nastane nejaká akutná situácia, treba reagovať okamžite. Hej? A nastane niečo naliehavé. A, a bolo by to systémové riziko, tak treba samozrejme tiež reagovať ak nastane problém, ktorý sa týka práv zamestnancov, potom môžeme spolupracovať aj s tými agentúrami, ktoré sa venujú tejto téme. Čiže e, toľko zatiaľ z mojej strany a ďakujem ešte raz pánovi spravodajcovi aj tieňovým. Ďakujem, pán Zdechovský. Vážený pane <clears throat> predsedo. Vážený pán predseda, vážený pán generálny sekretár, a moji dvaja obľúbení podpredsedovia Európskeho parlamentu, vážený pán spravodajca, vážení páni spoluspravodajcovia, dámy a páni, chcel by som poďakovať za túto správu a celý rad výborných východisk, nejdem to opakovať, všetko to, čo tu už odoznelo. Myslím, že by som azda mohol mať právo na jednu otázku a to je otázka k bodu 28. Čítal som v tom materiáli, že Spravodaj hovorí o pokroku v prekladateľských a tlmočníckých službách. Veľa sme o tom diskutovali aj na výbore KONT. Chcem sa spýtať, čo si máme predstaviť konkrétne pod týmto pokrokom, progresom. Dnes sme mali veľmi dôležitú diskusiu na výbore KONT dnes prepoludním a chcem zdôrazniť, že tlmočnícky tlmočníckých službách e, vidíme rozdiel medzi kvantitou a kvalitou. Chcel by som zdôrazniť vždy, aby sa uprednostňovala kvalita nad kvantitou. Z hľadiska sledovania počtu hodín, koľko hodín, ktorí tlmočníci odpracujú počas jednotlivých dní. To je moja otázka, ktorá sa týka zlepšenia e, budúceho odhadu rozpočtu na budúci rok. Ďakujem. Ďakujem, pán Kristoforu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážny pán generálny tajomník. Domnívam sa, že potrebujeme mať vyčerpávajúcu analýzu rozpočtu Európskej Európskeho parlamentu minulý rok a tento rok pán Tarant už odviedol dobrú prácu sme si vedomí toho, že nechceme poškodiť Európsku úniu a poskytnúť nejaké argumenty euroskeptikom. Avšak na Európsky parlament prípada iba e, veľmi e, malá časť e, rozpočtu Európskej únie. A v zvyšnej časti rozpočtu Európskej únie existujú obrovské množstvo potenciálnych úspor. Snažíme sa chrániť záujmy Európskej únie, ale parlament vždy dopadne na tom najhoršie. Dostane sa do mm, krizovej kritiky. Myslím si, že v parlamente veľmi dobre monitorujeme eh, naše výdavky, eh, robíme značné eh, úspory a nie radi by sme oslabili Európsky parlament, pretože ak by sa to stalo, potom by to ovplyvnilo celú Európsku úniu a posilnilo pozíciu euroskeptikov a zároveň by oslabilo Európsky parlament. A ďalšia dôležitá vec – diskutujeme o tom, čo sa stane v budúcnosti. Avšak zároveň si uvedomujeme, že europoslanci dostávajú plat na úrovni 33% plat, platu E, e, súdcov e, súdneho dvora. Takže mm, niekto sa snaží z toho vytlsť politický kapitál. Európsky parlament musí dať jasne na vedomie, aké úspory sa podarilo dosiahnuť. Je dôležité, aby naši poslanci mali všetky možnosti pracovať aj E, e, vo svojich volebných okruhoch a treba e, šetriť, ale šetriť rozumne, aby to neohrozilo schopnosť europoslancov vykonovať svoju činnosť. Veľmi, mi by, veľmi by mi vadilo, pokiaľ by sme mali Európsky parlament, kde mm, pracovníci dostávajú e, plat na úrovni e, priemernej mzdy v Bruseli. Mm, treba šetriť, ale treba aj zohľadňovať e, kvalitu našej činnosti a môžeme ušetriť tým, že zmeníme výdavky, zmenšíme výdavky na byrokraciu, ktoré stále rastú. Ale bo záležitosť e, e, parlamentných otázok, e, interpelácií. Aj tu by sme mohli niečo ušetriť a vzdať sa tejto možnosti a v prípade nejakej naliehavej potreby to by sa mohlo riešiť. Ale častokrát nám povedia, že táto otázka nie je taká naliehavá, takže netreba ju ani formulovať. A je to veľmi náročné aj z finančného hľadiska. Takže treba sa strediť na odborovanie ehm, byrokracie, tým ušetríme eh, výdavky. Ďakujem a teraz posledný rečník. Tým som ja. Ehm, áno, rozpočet eh, Európskeho parlamentu je jediná, ktorý máme skutočný dosah, aj keď ne ehm, predstavuje až také veľké percento. Takže my musíme byť veľmi dôslední pri e, hlasovaní sledovaní a hlasovaní o tomto e, návrhu rozpočtu. Hovoríme o lepšej tvorbe e, politik čo znamená, že od komisie už skoro žiadne e, právne dokumenty neprichádzajú, takže e, ak my máme menej zákonodárnej práce, e, rastú výdavky parlamentu o 3,9%. Treba teda naozaj lepšie zvládať verejné výdavky, a hlavne tie Európskeho parlamentu. Jedna otázka. Minulý rok sme boli veľmi prekvapení, keď sme sa dozvedeli, o koľko stúpli platy a pritom rozpočet vychádzal z úplne inej hypotézy. E, e, prijali ste opatrenia na to, aby Eurostat dal Europarlamentu e, údaje oveľa skôr, aby sme sa vyhli tomu šoku, ktorý sme zažili na konci roku 2015. To bol príklad veľmi zlého fungovania byrokracie. Mne záleží na ročnej povahe parlamentu a vy, pán generálny tajomník, ste v roku 2015 2015 ste e, využili techniku presunov e, predsedníckých alebo presunov e, predsedu. Ja by som bol rád, keby sme sa pridržali zásady výročnej povahy a potom e, e, niektoré presuny sa označia ako e, presuny predsedu a pritom iné sa zase dostanú pred náš rozpočtový výbor. Ja, Dank, Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tak povieme niečo k tejto téme. Viacerí e, ste sa vyjadrovali k e, obdobným témam a rád by som sa vyhol e, opakovaniu v našich odpovediach. To by e, nebolo v súhode s e, časovým rozpočtom. Najprv otázka inflácie. Ako hodnotíme úroveň inflácie? Vždy počúvame oznámenie komisie, vychádzame z toho a vychádzame z toho pri všetkých rozpočtoch. Vychádzame z hodnotenia Európskej centrálnej banky. To je naše východisko pri hodnotení inflácie nevymýšľame samostatne nejaké čísla, ale používame údaje, ktoré sú vo všeobecnosti e, platné pre všetky rozpočty. Po druhé, k otázke e, obnovy, opravy budov pri moderných budovách každých 25 až 30 rokov, e, rokoch musí sa urobiť určitá renovácia a takisto aj sa to týka aj starších budov tu sa napríklad povedala, a čo budova Westminster, Westminsteru? Vo Westminsterity mm, sa veľmi dlho e, odkladala e, renovácia, pretože e, poslancom podstatne lepšie snemovať vo Westminstere niekde v anonimnej budove, ale teraz to sa musí urobiť a bude dostať viacerý miliardy líbier. Hovorí sa o 6 miliardách. A pokiaľ sa vymeška e, potrebná, e, e, potrebná okamih, to bude podstatne drahšie. V našom prípade budova Špak, to nie je budova, ktorú vybudoval samotný parlament. To sa mm, tvorilo ako kongres sála privátnym konzorcium a potom sa to neskôr ponúklo parlamentu Takže mm, to mm, sa nerobilo tak, ako e, robíme pri tých budovách, ktoré e, sami nechávame postaviť. E, otázka myši alebo úniku vody. Máme systém elektriny, ktorý nemá možnosti nahrady V prípade, že to zlyhá, budeme musieť asi celú budovu evakuovať takisto sa to týka IT. Takže je e, e, najvyšší čas, aby sme nechali túto budovu renovovať. Otázka e, vyvstáva, ako chceme to opravovať. Len chceme nahradiť technickú infraštruktúru, alebo pôjde o ambicioznejší projekt aj z hľadiska energie a ekológie alebo chceme poskytnúť formamentu do budúcnosti nejaké dodačné funkcionality, napríklad e, budeme sa musieť rozhodnúť možno, že aj v spolupráci s členskými štátmi, či budeme e, pokračovať e, viac jazyčnosti tak, ako predtým, musíme potom vytvoriť príslušnú infraštruktúru na snemovanie, na priestory, aby sme e, vedeli poskytnúť jazykové služby vo veľkom počte jazykov. Takže takéto rozhodnutie e, musia sa urobiť na úrovni predsedníctva jedným alebo druhým smerom a to si vyžaduje politické rozhodovanie. Otázka e, vodičov. V súčasnosti sa to riešie externe Existujú v tejto súvislosti viaceré problémy. E, e, e, už sa povedalo o tom, že nemôžeme teraz hovoriť o problémoch z hľadiska bezpečnosti. Nebudem to tak robiť. Ide o rozumné odmenovanie, zabezpečenie sociálnych noriem, odbornej prípravy, nadčasov. časov v prípade internalizácie týchto služieb môžeme zaistiť e, e, v podstate lepšie porovnanie s e, externými dodávateľmi, kde dochádza k veľkej rotácii. Samotný pán spravodajca povedal, že nie je možné mať či nie je možné mať prehlbenú spoluprácu s výborom, z ekosokom a výborom regionov. Myslím si, že počas uplynulých rokov sme mali dobré skúsenosti Zhruba 60 pracovníkov z týchto výborov sme integrovali do našich radov, poskytujú kvalitnú prácu a tým sa šetria náklady daňových poplatníkov a jeden aj druhý výbor teraz majú aj možnosť robiť štúdie. Myslím si, že je to v záujme nás všetkých Mohli by sme e, zistiť spoluprácu v oblasti IT a e, v prípade nejakých mimoriadných e, zaťaží v otázke tlmočenia a zistenie bezpečnosti, takže existujú tu určité možnosti pre spoluprácu za predpokladu takéto prehlbenú spolupráce za predpoklady, predpokladu súhlasu všetkých zúčastnených. Jazyková záležitosť. Parlament trvá na tom, aby sa tu pracovalo vo všetkých jazykoch. V súčasnosti je to 20, sú to 24, zajtra možno, že to bude 25, strednodobého hľadiska možno, že 30 jazykov, pretože ide o demokratické základné právo, ale ak chceme to do budúcnosti tiež poskytovať, potom musíme e, efektívnejšie organizovať činnosť jazykových služieb. E, podľa mňa z dlhodobého hľadiska neefektívna koordinácia nie je udržateľná a minulý rok e, parlament e, e, urobil viaceré rozhodnutia, aby sme šetrili viac nákladov, lepšie plánovali zasadnutia výborov, aby sme sa vyhýbali nejakým následným schôdzom aby sme lepšie kontrolovali, ako jednotlivé delegácie využívajú jazykové služby. Takže existujú viaceré možnosti, čo všetko je možné a treba urobiť počas nasledujúcich rokov Takže otázka e, bezpečnosti nie je vedľajšia, je e, základným predpokladom e, k tomu, aby sme mohli naďalej pokračovať v politike viac jazyčnosti a samozrejme prikladujeme veľký význam kvalite. Rokujeme o tom aj s tlmočníkmi a budeme v tom dialogu pokračovať. Pokiaľ ide o mini parlamentária, E, predsedníctvo sa rozhodlo zriadiť e, e, dve mini parlamentária, jednak v Strasburgu. Máme v Strasburgu viac ako 100 tisíc návštevníkov rok čo rok, aj v období mimo plenárnych zasadnutí a to je relatívne nákladovo priateľná možnosť informovať takýchto návštevníkov. Takisto je tu rozhodnutie predsedníctva, ktoré schválil e, váš výbor, e, zradiť e, mini parlamentárium v Berlíne na ulici Unter den Linden v blízkosti Brandenburskej brány. Takže pri relatívne malých nákladoch dokážeme veľa E, e, e, informovať veľa občanov bez toho, aby museli cestovať do Bruselu alebo Strasburgu. Pokiaľ tento projekt bude úspešný, potom môžeme premyslieť o tom, či by sa to nedalo urobiť na iných miestach, ale myslím si, že najprv musíme posúdiť, či je to úspešné alebo nie. Ak to bude úspešné, myslím si, že predsedníctvo bude sa tým naďalej zapadovať V opačnom prípade vyvodíme dôsledky. Eh, Otázka kontajnerov. Mm, tu odzneli už viaceré mm, návrhy, aby eh, sme eh, toto množstvo znížili, o tom hovorili viacerí poslanci. Mm, niekedy by sme mohli spoločne využívať takéto kontajnery spolu so svojimi kolegami. Môžeme uvažovať o menších kontajneroch, prípadne môžeme sa ich vzdať úplne, takže sme si vedomi tejto otázky a budeme sa snažiť aj tu dosiahnuť určité redukcie. Eh, v oblasti bezpečnosti myslím, že by eh, naozaj vôbec nebolo seriózne, keby sme teraz sme nereagovali na zmenenú bezpečnostnú e, situáciu vhodným spôsobom. Ja nie som mm, mm, na to pripravený ani predsedníctvo, ani podpredsedovia zobrať na seba túto zodpovednosť a preto sme prišli s tými návrhmi Medzičasom vieme, že e, sa e, zmenila e, situácia a preto chceme, aby parlament zodpovedal najnovším bezpečnostným normám, čiže podobné opatrenia ako pri opatreniach pri vchode Luxemburg tu a aj podobné opatrenia na iných miestach v roku 2016-2017. E, navrhujú sa e, opatrenia v roku 2017, ale e, pracovať sa bude aj v roku 2016 s presunom prostriedkov pre tak, aby hlavne menšie vchody tu v Bruseli už v priebehu roku 2016 boli vďaka investíciám a presunom e, naozaj zmodernizované v maximálnej možnej miere. Potom ...14 e, miliónov e, pre poslancov tieto prostriedky by slúžili hlavne na informačnú Eh, infraštruktúru, tak aby nie len na pracoviskách v Bruseli a v, Luxem, v Štrasburgu, ale aby aj vo volebných okrskoch eh, poslanci, poslanky nemali možnosti organizovať videokonferencie. Čiže nejde o, o hardware, o nejaké navýšené prostriedky, ale skôr ide o koncentráciu existujúcich prostriedkov, tak aby už eh, strednodobo nebol rozdiel v tom, E, či sa nejaký program používa v Štrasburgu v kancelárii alebo v, niekde vo volebnom okrsku e, daného poslanca, poslankyne. K asistentom tu je e, prispôsobenie rozpočtu. Nám sa ťažko odhaduje skutočný dopyt tejto oblasti, preto je to iba mierna úprava. Predsedníctvo totižto rozhodlo, že sa pravidla pre asistentov zmenia, teda je to e, vďaka e, spravodajcovi za rok 2015. Máme nové pravidlá tak pre e, vynakladanie prostriedkov tu v Bruseli minimálne 25 sa musí využiť v hlavnom meste, ale sú aj jasné pravidlá pre Eh, odmeňovanie eh, lokálnych asistentov, takže sa nedá úplne odhadnúť, eh, ako sa odvinul od tohto výdavky a preto sme len opatrne upravili túto sumu. Otázka sídla to nezávisí vôbec od parlamentu a už vôbec nie od administratívy. Je to zakotvené v zmluvách a treba to rešpektovať. Platy. Tu sa vždy riadíme e, pokynmi komisie. Komisia vychádza od nejakého vývoja, e, vychádza to z inflácie v niektorých členských krajinách a rozhodne, či sú potrebné e, zvýšenia platu alebo nie. V minulosti sa pomýlila aj jedným, aj druhým smerom, čiže vychádzala z toho, e, že E, treba zvýšiť platy, nakoniec to tak nebolo, ale e, vychádzala už aj z opaku. A ak dovolíte, e, v minulosti to bolo preto, že Eurostat nebol schopný poskytnúť čísla vo chvíli, keď sa rozpočet vypracováva a preto bol taký rozdiel medzi vašim základom a tým zvýšením, ktoré bolo spätne potrebné k 1. E, júlu 2015. To sa nám nepáčilo a chceli sme e, tomu v budúcnosti zabrániť. Ja som chcel povedať, že nie sú e, samostatné odhady parlamentu alebo administratívy parlamentu. Nie, prichádzajú pokyny od Európskej komisie a na, na tomto základe všetky inštitúcie vypočítavajú svoje e, rozpočty, čo znamená, že my nemáme manevrovací priestor e, postupovať inak, ako e, predpíše komisia. Áno, samozrejme, preto dochádza k veľkým výkyvom pri platoch jedným alebo druhým smerom. Potom presuny. My sme viazaní rozpočtovým poriadkom, čiže je jasné, ktoré musí schváliť samotný rozpočtový výbor, ale aj predsedovia inštitúcií e, majú e, možná, možnosť pri niektorých menších obnosoch e, rozhodnúť a preto predseda, tak ako všetci jeho predchodcovia, túto možnosť využil. Celkový objem pri 1,8 miliarde to bolo 7 miliónov, tuším maximálne. Pán podpredseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte stručne poprvé, by som navrhol, aby sme na budúce mm, časť robili za zatvorenými dverami, tak aby sme mohli trošku eh, podrobnejšie hovoriť o bezpečnostných otázkach a ešte chcem poukázať eh, veľmi kľudne na to, že Európsky parlament 3, stojí každého občana 3,60 eur. Ak si to porovnáme s národnými úrovňami, kde je oveľa menej obyvateľov, nie je to možno, že úplne eh, férové. A, a aj keď si to porovnáte s americkým parlamentom, tak tam to predstavuje 5 eur na obyvateľa. A pritom tretina e, je pohltená E, viacjazyčnosťou a sídlami a na to my nemáme vôbec žiaden e, dosah. A napriek tomu sme lacný parlament. E, pán predseda, možno, že by sme sa mali spolu s generálnym tajomníkom venovať otázke podoby rozpočtu. Možno, že by sme všeobecnejšie mohli inak prezentovať rozpočet Možno, že by sme mohli zmeniť systém, dať e, výborom rozpočty a e, v, vo vychytených časoch by tlmočníci boli e, drahší ako v iných týždňoch a potom by museli hospodáriť výbory, ale nemyslím si, že je bod, o ktorom treba diskutovať, keď sa navrhuje rozpočet. Možno, že už na jeseň by sme mali hovoriť o budúcej rozpočtovej štruktúre. Ak si všetci myslia, že sa to dá zásadne zlepšiť. Potom kvantitatívny prístup. Ja som bol trošku e, prekvapený, že o tom nikto nehovoril. Ja som sa tu e, trošku poobzeral. Bol tu jeden jediný poslanec, ktorý tu bol celý čas. E, nevystúpil, ale asi možno, že e, vypracováva písomné príspevky. Pre iných to zase až tak neplatí. Iní poslanci tu aj boli, aj e, vystúpili a potom aj takí, ktorí nevystúpili. Niektorí tu boli iba čiastočne a hovorili, niektorí si pripravovali vystúpenia alebo poznámky, pripomienky, pozmenujúce návrhy. Niektorí e, pozerajú do mobilov. Ako to chcete rozlíšiť dobrého od poslanca od zlého? parlament sám by mal e, sledovať e, e, poslancov na výboroch. Ja neviem, mali by sme sa naozaj od tohto odkloniť vyslať jasný signál e, prostriedky komisie, aj keď sme vysielaní na internete. Viacerí e, ma prekvapili svojimi vystúpeniami e, nevždy je možno, že rovnako dobrá nálada na zasadnutí výboru Možno, že by sme mali aj na toto pamätať. A elektrické vozidla v Štrásburgu to neprichádza do úvahy, tak či tak je veľmi ťažké tam e, získať auto so šoférom. A otázka, či musíme byť e, prevážaní, ja si nemyslím, e, že o tom netreba ani nehovoriť, netreba o tom ani hovoriť, veľmi zle sa tu parkuje, získať E, taxík je skoro nemožné, ale môžeme hovoriť predsa len o tých možnostiach e, prevozu len na letisko. Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujeme za upresnenia. Ďakujeme aj za podnety. Myslím, že všetci musíme mm, konať zodpovedne pri nákladoch spojených e, s parlamentom a ich účinnosťou. Hovorí sa o pridanej hodnote a je na nás, aby sme dokázali, že parlament predstavuje pridanú hodnotu a možno, že demokracia sa nedá oceniť, ale určite je spojená s istými výdavkami a my ich musíme mať pod kontrolou, e, hlavne v súčasnom kontexte. Takže ďakujem e, veľmi pekne. Ešte sa stretneme. Mm, išlo o prvú diskusiu na výbore. 9. marca o 12. To je najneskorší termín na predkladanie podmenujúcich doplňujúcich návrhov. Hovoriť sa o nich bude 7. apríla, keď sa schváli konečná správa a v princípe by to v pléne malo byť 13. apríla. Toľko. Ďakujeme za to, že nám pomôžete mať verejné výdavky pod kontrolou a teda taktiež posilniť e, rozpočtovú e, autory Tureckého parlamentu. Teraz ďalší bod. E, dvor auditorov má ťažkosti, pretože sa jej ťažko hľadajú pracovníci a navrhuje, aby sa z troch stálych pracovných miest AST 3 a z jedného AST 1 spravili 4 dočasné miesta AST 3 vôbec to e, nie je problematické. Náš kolega Gerard Depre, ktorý mal hovoriť o tejto otázke, ma poveril tou, e, tým odkazom, že podľa neho sa môžeme e, s týmto stotožniť a teda umožniť dvoru auditorov takéto zmeny aj uskutočniť. Pýtam sa, či sú nejaké pripomienky, výhrady, zdá sa, že nie. Takže táto otázka je schválená. Týmto sme vyčerpali náš program. Pýtam sa, či sú ešte nejaké otázky, o ktorých chcete hovoriť. Zdá sa, že nie. Takže týmto končím toto zasadnutie. Ďakujem.